Okay, I think we... Dobre, myslím si, že <clears throat> môžeme začať. Sme na bode 13 nášho programu. Potrebujeme veľmi rýchlo prejsť k bodu spätná väzba z misie do Nigérie, ktorá sa uskutočnila 13. apríla, pardon, do začiatku apríla, ktorú viedol pán Weidenholzer spolu, spolu s pánom Zalom, s pánom Mikolášikom a pani Judith Sargentini od Zelených. Boli ste v Abuji, kde ste sa stretli s lokálnymi zástupcami, zástupcami občianskej spoločnosti, išli ste na terénnu návštevu do Ilostet a zároveň ste hovorili aj s nigerskými migrantami, respektíve hovorili ste s ľuďmi práve tam, kde vlastne vychádzajú ľudia na migračné trasy do Európy, a bez teda ďalšieho váhania, bolo to veľmi emotívne stretnutie, chápem, ale môžeme o tejto téme hovoriť a môžeme pánovi Weidenholzerovi dať priestor preto, aby nám o tom podal správu z prvej ruky. Takže máte slovo. Ešte skôr, ako pán Weidenholzer začne, poprosil by som, poprosil by som všetkých, aby sa posadili. Tí, ktorí tu máte byť, prosím, usadte sa v sále, tak aby môj kolega pán Weidenholzer mohol nám poskytnúť aktualizáciu alebo správu o návšteve v Nigerii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. Predseda už hovoril o zložení delegácie, bola to plne veľmi dôležitá misia. V Abuji sme sa stretli s ministrom zahraničných vecí, zástupcom ministerstva vnútra, spravodlivosti s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, predstaviteľmi moslimskej obce, kresťanských cirkví a tiež s organizáciou, ktorá sa zaoberá bojom proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Táto návšteva bola preto taká dôležitá, lebo sme videli, prosím, utište sa, usaďme sa všetci. Tie stretnutia boli veľmi dôležité, pretože sme videli, že Nigéria ako štát je v zlomovej situácii. situácii je to e, krajina, ktorá už má 190 miliónov obyvateľov, do roku 2050 tam bude žiť 500 miliónov ľudí. Je to obrovská dynamika, e, ktorá sa odráža aj v sociálnych konfliktoch. Konflikt, e, ktorý veľmi zasahuje e, krajinu. Sú tu konflikty medzi tými regiónmi a tu rôzne ideologické skupiny ako Boko Haram a tak ďalej. Ehm, sú rôzne nevyriešené konflikty, napríklad v delte Nigeru. Ehm, to je dôležitý problém migrácie. Bohužiaľ, mnohí pri riešení konfliktov ehm, používajú násadenie armády, porušujú sa ľudské práva a sektor spravodlivosti taký rozvinutý Naši partneri hovorili o veľkej potrebe zlepšenia spolupráce s Európou pri budovaní eh, systému justície. Je to veľký záujem spolupráca s SNA stále sa opakuje, že je veľmi dôležité, aby eh, Európska únia pozorovala voľbe vyslal pozorovateľskú misiu a je dôležité povedať, že je tu záväzok tieto voľby riadným smerom a či to bude realizovateľné, to závisí, či my budeme mať rozumnú spoluprácu s Nigériou a problém migrácie je tu veľmi Eh, zásadným. Boli sme v Beníne, stretli sme sa s guvernérom, no, rôznych aktivita, stretli sme sa s kráľom a je to štát najväčšej migrácie do Európy, je to eh, veľmi pozitívna myšlienka vyriešiť všetky problémy z 8 tisícov Nigeričanov, ktorí sú v prišli z libyských eh, táborov do Nigérie. Um, polovica žien, z toho percent sa vrátilo naspäť. Tie rozhovory boli veľmi detailné a my sme pozvali aj guvernéra aby navštívil zasadnutie nášho podvýboru, ktorý v podstate okamžite po našom návrate odpovedal a v júli príde na zasadnutie nášho výboru. Dnes sa mi hovorí o ďalších projektoch, takže ja by som povedal, že to bola mm, veľmi pozitívna perspektíva na vývoj sme ochotní sa angažovať eh, a s našimi partnermi rovno sa nehľadať riešenia. Ľudí tie riešenia veľmi zaujímajú. Slovo by som ešte, alebo ja by som požiadal Achima Celera, aby posledný deň, poslednú časť programu slova sám. V podstate ďakujem pekne predseda, ďakujem Jozef aj za to, že si viedol tú delegáciu. Pre mňa situácia v Nigérii je veľmi komplikovaná a mal by spôsobovať veľké starosti, pretože Afričania, ktorí sa momentálne snažia dostať do Európy, sú Nigeričanov najväčšou skupinou veľkou. Hovorili sme našimi partnermi o migrácii. Oni hovorili, že pri nich sú dve, dve cesty hlavné. Prvá je ešte taká trochu kontrolovaná. To sú ľudia, ktorí sa snažia dostať do Európy, Austrálie alebo Ameriky. Ide hlavne o tých dobre vzdelaných, ktorí majú peniaze, pretože podniknú, to by mohli podniknúť takúto cestu, ale najčastejšie končia v v Líbii, odtiaľ ich potom treba vrácať späť. No ale oveľa ťažší, ťažšie je obchodovanie s ľuďmi, čo sa týka hlavne mladých dievčat a žien, ktoré sú predávané ako otrokyne do arabských krajín, zmiznú a už sa nedajú nikde vyhľadať. Pozitívne treba vnímať to, že Nigéria na rozdiel od iných afrických štátov, ktoré sa už obratili úplne na Čínu, Nigéria má stále záujem ostať v dialogu s Európou a držať svoje vzťahy s Európou a Európskou úniou. Problémom v tomto prípade je, že pred troma rokmi ja som sa zúčastnil pozorovania volieb. Volí sa na všetkých úrovniach od prezidenta až po lokálnu úroveň no a ľudia prezident, zvolili prezidenta Buharia s veľkými očakávaniami ako človeka, ktorý rozdelenú krajinu, čo sa týka etnickej príslušnosti, ale aj právneho systému na severe Šaria a na uhu Silkaut. E, sú tam náboženské rozdiely, no čakávalo sa, že on bude alebo dokáže zjednotiť krajinu z tejto nádeje už nič nezostalo, však teraz a si príprav volie, Teraz zažívame e, boj o moc medzi parlamentom, ktorý prijal zákon, ktorý chce sa uzurpovať práva v príprave a vykonanie volieb, čo väčšinou má na starosti nezávislá volebná komisia. A najväčší, najvyšší súd sa zapojil a včera určil, že tento zákon nie je v súlade s ústavou. Takže je tu dosť nejasná situácia. Budúce voľby by sa mali uskutočniť v februári alebo marci budúceho roka. Veľké obavy krajine spôsobuje aj to, o čom hovoril Jozef, konflikty medzi koťami dobytka severo fulany, pretože severu je sa, na severe sa rozširuje púšť no a obyvateľstvo sa presúva No celé rodiny a celé dediny sú opustené. Každý deň sa informuje o vraždení celých rodín. No a prezident hovorila, to sme dosaditeľe v tlači, že chovateľia dobytka, ktorí sú ťažko ozbrojení, aby sa buď odzbrojili, alebo ty hm, štáty prijali iné opatrenia. Tento konflikt čoraz viac sa používa aj v náboženských konfliktoch. Hlavní sú moslimovia a na juhu sú zase kresťanské animistické náboženstva, takže sa tu duje náboženská hranica, no a Čoraz viac sa to mení na výbušnú zmes. zmes. A pripomína to obdobie Biafry a krvavého konfliktu. V Európe tu dôraz klatie, e, dôraz, alebo teda vnímame hlavne Boko Haram. Pre Nigeričanov je to regionálny problém. Tvrdia, že krajina je subkontinent, 190 e, miliónov obyvateľov. A nie je to také dôležité ako tie konflikty, ktoré sú rozšírené po celej krajine. V sobotu som sa stretol ešte s rodičmi a zástupcami a učiteľkami a ľudí z Čibuk a Dabči, ktorí prišli do Abuže a ktorí sa stiažovali na to, že zahraničie sa o nich zaujíma, ale v krajine sa nikto o nich nestará. Prezident eh, pri nástupe do funkcie pred troma rokmi slúbil, že dievčatá sa vrátia domov, z toho sa nič nestalo a bolo z nich cítiť zúfalstvo a útoky Boko Haram sa zintenzívnili a oni cítia eh, pomoc zo strany štátu. No a všeobecnosti je to taký veľmi rozdrobený obraz a keď tie napätie alebo to napätie ďalej sa prehlbovať v tých oblastiach je konflikt medzi obyvateľstvom a ropnými spoločnosťami krajina sa dostáva na hranicu katastrofy. 5 až 6 miliónov osôb je nárast obyvateľstva ešte pred 25 rokmi. Bolo 100 miliónov, teraz je tam 180-190 miliónov obyvateľov. No a to každodenná neistota, kto má nejaký majetok alebo, alebo keď nie, sa niekto snaží vybrať peniaze z bankomatu, tak sa môže stať, že za prvým rohom ho prepadnú. Pozrieme sa na Blízky východ. Práve sa uskutočnilo zasadnutie s výborom pre bezpečnosť. A o africké problémy sa tiež musíme zaujímať, hlavne čo sa týka Nigérie. A ako som už povedal, dialog s Európou nemôžeme prerušovať. A preto treba práve naopak podporovať. Ďakujem nášmu sekretariátu a hlavne pánu Carlsonovi, veľvyslancovi Európskej únie za vynikajúcu organizáciu našej delegácie. Ďakujem veľmi pekne Joachim a Jozef. Ďakujem veľmi pekne za tú správu. Navštívim, že to pre vás sa na niektorých zasadnutiach bolo veľmi emocionálne, takže my si vážime vašu prácu. Ďakujem pekne. No a Jose Antonio Torres Lakaska je tu. Áno. Mohli by ste v mene ESVČ stručne zareagovať na to, čo povedali účastníci delegácie. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem za pripomienky. Poprvé sa musím ospravedlniť. Prišiel som neskoro, pretože to bolo trochu hektické pri vchode. Mnohí z nás tam boli. A bolo to veľmi zaujímavé. A ja zdôrazním poslednú vetu, ktorá bola uvedená. Je tu veľa konfliktov a je dobré, že udržujeme dialog na najvyššej úrovni s orgánmi a preto zdôrazňujem význam návštev bolo veľmi dôležité pripomenúť to orgánom a myslím, že to bolo v tejto miestnosti pred pár týždňami. My musíme udržiavať tento dialog, musíme ako na ľudské práva, teda na tomto bode, čo je pre nás dôležité, a v tomto ohľade feedback z delegácie je vynikajúci, má to veľký dopad a myslím, že presne takýmto spôsobom môžeme vysielať tento signál. Ďakujeme veľmi pekne, že pán Vajdenhoce musí ísť na iné zasadnutie. Nech sa páči, ešte odíste, ďakujem veľmi pekne za to, že ste predsedali delegácií na takomto dôležitom zasadnutí v Nigerii a dúfame, že tá delegácia bude mať dlhodobé dopady. Ďakujem Jose, takže ste zareagovali. Ďakujem aj vám, Joachim. Takže toľko z misie do Nigérie a teraz prejdeme k bodu 14 nášho programu a to je výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv v, demokratickej, v Konskej demokratickej republike s ohľadom na región Kasaj. Okay. urobíme si taký menší test, možno, alebo môžeme začať. Overíme si, či tlmočenie funguje takým spôsobom, ako by malo. Dobrý deň, z Kinčasy. Počujete nás? Urobíme si malý test. Test tlmočenia. Dobre to počujeme, v poriadku. Je to v poriadku. Ďakujem. Ďakujeme tlmočníkom. Pani vysoká predstaviteľka bola v našom výbore krátko predtým. No, s asociáciou spojení s delegáciou AKP EU realizujeme túto časť zasadania. Vítam tu pani Michelle Rifasi. Ako viete, táto krajina trpí e, v hroznej humanitárnej situácii ohromné násilie, ktoré vyplývajú z mnohých konfliktov, utláčajú opozíciu a skupiny občianskej spoločnosti. Konská vláda bojkotovala humanitárnu e, konferenciu, ktorá sa orientovala na medzinárodnú pomoc organizovanú poskytovateľmi tejto pomoci. No ešte pozitívna poznámka. E, režim sa orientuje na vieryhodnú prezidentskú kampaň polícia pri demonstráciách využila e, násilie. Je napätie medzi e, je napätie medzi rôznymi etnickými skupinami v Kasaj a vo východných regiónoch Chcem dodať, že konflikty a násilie prispelo k humanitárnej kríze, ktorá sa dotkla 13 miliónov ľudí. Mnohí boli vnútorne presídlení podľa Organizácie spojených národov. Ďalej, ženy a dievčatá sú osobitne vystavené veľkému sexuálnemu násiliu Chcem povedať, že by sme mali si pripomenúť doktora Mukveka, ktorý dostal od parlamentu Sacharovovú cenu v 2014. Ja chcem oznámiť, že tu máme troch hostí, s ktorými budeme hovoriť o týchto záležitostiach. Je tu pán Abdul Aziz Tioi, ktorý je riaditeľom MONUSKU, ktorý nám bude hovoriť o komplexnej ľudskoprávnej situácii v krajine a aktivitách Monosku v proces skončenia konfliktov a násilia. OSN sa rozhodla predlžiť manát Monusko o jeden rok viac. Ďalej tu pani Modín Tamve vysloviť to správne, šéfka Federácie afrických asociácií vo Flámsku bude hovoriť o sexuálnom a rodovom násilí. A ďalej si vypočujeme pána Polan Sapumu Kulu, ktorý je generálnym e, tajomníkom pre Afriku a bude hovoriť o porušovaní základných slobôd a občianských slobôd v kontexte prezidentských volieb. Som veľmi rád, že môžem privítať Barta Uvriho, je tu, veľvyslanca, ktorý je šéfom delegácie e o Demokratickej republiky Kongo. Pán veľvyslanec, ďakujeme vám za vašu účasť. Chcem požiadať pani Michelle Rivasi, to je prvá podpredsedníčka spoločného výboru AKP EU na parlamentnom zhromaždení. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela chopiť šance, aby som sa poďakovala podvý, podporu druhám, pohovoriť si s členmi výboru o situácii v regióne Kasaj. Žiaľ, predseda delegácie AKP EU e, nie je prítomný, pretože práve vycestoval do Demokratickej republike Kongo. Naše zhromaždenie bolo uh, E, vždy veľmi znepokojené o pokiaľ ide o situáciu e, v Kongu. Situácia sa nezlepšuje, bráni to rešpektovanie ľudských práv a hospodárskému rozplaku. Má to naozaj negatívny dopad na celý región. Bolo veľa uznesení o situácii v Demokratickej republike Kongo 12. júna 2007 bolo posledné uznesenie a poslanci sú veľmi znepokojení, pokiaľ ide ľudskoprávnu situáciu a volajú po zriadení vyšetrovacieho výboru, ktorý by sa skladal z expertov OSN na to, aby sa situácia v Kazaji vyriešila. 26. januára 2017 sme schválili uznesenie. Na to by sme jasne povedali, že máme veľké obavy, pokiaľ ide o hospodárskú a bezpečnostnú politickú situáciu e, v Demokratickej republike Kongo. V tomto uznesení sme odsúdili masaker mladých ľudí a detí v regióne Kásaj, e, aj v centrálnom Kongu a vyzývame MONUSKU a medzinárodné spoločenstvo, aby vysvetlili e, tieto zločiny. Ďalej, takisto v rozhodnutí Rady Európy e, sa formulujú obavy týkajúce sa Demokratickej republiky Kongo. Je tu e, blokáda z 31. decembra. Európska únia by sa mala zasadiť za politický dialog v súlade s protokolom Kotonu. Podporuje sa angažovanosť OSN, Afrikánskej, Africkej únie, aby sa zlepšil politický dialog a takisto, aby sa zabránilo ďalšej destabilizácii krajiny. Vyzývame politických aktérov k tomu, aby našli politický konzensus Nesmieme zabúdať na násilie, násilie páchanom na deťoch a takisto nesmieme zabúdať na riziká, ktoré sú v jednotlivých rodinách. Takže to je postoj spoločného výboru AKP EU. predseda tejto delegácie sa zdržiava pravidelne v Demokratickej republike Kongo, ale je tu ešte veľa otáznikov eh, v krajine, ktorej prezident sa nechce eh, vzdať eh, svojej vlády. Ďakujeme pekne pani Rivasi. Áno, naznačili ste tú e, problematickú situáciu v krajine a dúfam, že rečníci sa dotknú mnohých otázok, tém, kde by sme mohli privodiť zlepšenie. Chcel by som poprosiť prvého nášho rečníka, pána Obdolu Aziz Tioja No, snažíme sa byť e, inovatívni v našom výbore častejšie a budeme ho mať online. V poriadku. Ďakujem pekne. Dobrý deň. <laughs> Dobré ráno. Dobrý deň. Chcem z... Zdravíme vás do časí, počujte nás dobre? Áno, je to perfektné. Máte, prosím, 10 minút. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni, vážení poslanci. Je pre mňa veľkým potešením, že môžem prispieť k rozprave o situácii v Demokratickej republike Kongo. Chcem sa poďakovať za to, že sa zúčastňujete na tejto diskusii a teším sa e, významu, ktorý pripisuje situácii v Demokratickej republike Kongo. Tešíme sa, že sa angažujete ako Európska únia e, v zmysle pomoci obyvateľov v Kongu a ich e, ľudských práv ja chcem povedať, že máme veľké problémy súvisiace s ľudskými právami. Bez rešpektovania ľudských práv nemôžu existovať voľby, nemôže existovať dôverodný volebný proces nemôže fungovať, existovať stabilný mier. Vysoký komisár pre ľudské práva OSN sa vyjadril v tom zmysle, že porušovanie ľudských práv a e, napomáha e, zabezpečeniu mieru a záchrane ľudských životov ušetrí to peniaze, ľudské životy. Je to jediná cesta, aby sme dosiahli dobrý výsledok v prospech ľudného života ľudí. Situácia zhoršila v 2017 sme zaznamenali 6400 porušení ľudských práv. Je to zvýšenie o 30 ako v roku 2015. A Zhoršuje sa takto situácia, pokiaľ ide o demokraciu, dochádza ku utlačaniu, potlačaniu týchto ľudských práv zo strany vlády. E, zaznamenávame zastrašovania proti aktivistom občianských spoločností a akákoľvek kritika e, je zablokovaná. Situácia sa zhoršuje aj činnosťou rôznych vojenských alebo teda ozbrojených skupín. Úradníci sa tiež zúčastňujú na dokumentovaných porušovaniach ľudských práv a je to veľké riziko pre bezpečnosť v krajine. V roku 2016 som zodpovedali práve za veľkú väčšinu porušovanie ľudských práv. Pokiaľ ide o popravy e, zo strany štátneho aparátu došlo ku zhoršeniu, to hlavne v regióne Kasai. Táto situácia v Kasaji bola naozaj dramatická. Mm Identifikovali sme 90 masových hrobov. Viac ako 600 ľudí bolo zavraždených, medzi tým 30 žien a e, detí. To sú zločiny, e, ktoré uskutočnili príslušníci FTHC, takže táto situácia detí je, e, žien je veľmi dramatická. Chcem porovnať jednu vec. Poukázali sme na to, že milície sú e, zodpovedné e, za vraždy 80 ľudí, medzi, tým, medzi nimi teda E, ako obete boli ženy a deti. Ozbrojené sily FRD sú zodpovedné za tieto zločiny. Experti Organizácie spojených národov podporili toto vyšetrovanie a počet porušovaní ľudských práv klesol od začiatku tohto roku, ale situácia napriek tomu sa ešte ďalej môže zhoršovať v kontexte blížiacich sa volieb. Treba v rovnakej miere povedať, že od, že od decembra existuje interetnický konflikt. Môj úrad skonštatoval, že zabili viac ako 100 ľudí, mnoho žien, e, mnohé dediny vyplienili a tieto zločiny viedli k tomu, že je veľa e, utečencov, veľa učitencov, ktorí E, opustili krajinu. Tento konflikt medzi jednotlivými skupinami sa týka hlavne žien a dievčat, pretože tie trpia sexuálnym násilím. Situácia je v skutku veľmi dramatická a mnohé e, dediny sa stávajú predmetom útokov a plienenia. Vedie to k tomu, že sa páchá sexuálne násilie. Zaznamenávame mnohé takéto násilné činy a to vyvoláva mnohé obavy a pred nami stoja veľké výzvy v rámci nášho mandátu. Podporujeme konské, konržské úrady v boji proti týmto fenoménom. Bude dôležitá aj lobistická práca trestnoprávne orgány musia byť podporované pri tomto vyšetrovaní, pri trestnom stíhaní páchateľov týchto zločinov. Takže naozaj potrebujeme kolektívnu odpoveď na to, aby sme konečne zlepšili situáciu a ukončili tieto konflikty v Kongu. boli zostavené mnohé správy, podporujeme e, justíciu pri trestnoprávnom stíhaní, aby bolo učinené spravodlivosti za dosť, aby sa páchatelia dostali pred súd. My ako úrad dokážeme zohrávať dôležitú úlohu pri podpore ľudskoprávnych aktivistov. Zrealizovali sme školenia viac ako 25 tisíc ľudí z toho profitovalo, z toho 25 žien sa zúčastnilo týchto školení. Vydali sme odporúčania na to, aby sme zlepšili situáciu Navrhli sme riešenia tejto zotrvávajúcej zlej situácie. Je veľmi dôležité, že sa situácia zlepšuje v kontexte blížiacich sa volieb. Zasadzujeme sa za to, aby sa uskutočnili konkrétne opatrenia, aby sa zachovávali všetky politické práva, základné práva pre všetkých, hlavne e, sloboda zhromažďovanie, ďalej je dôležité prepustenie všetkých politických väzňov. A zastávame sa e, za to, aby sa zakázalo používanie zbraní v roku, rok 2018 je kľúčovým rokom pre našu krajinu. Medzinárodná spoločnosť, medzinárodná spoločnosť musí pomôcť našej eh, krajine pri mierovom procese. Ja vás chcem požiadať, aby ste naozaj pozorne sledovali ľudskoprávnu situáciu v Kongu Chcem sa poďakovať, že ste, dodržia, že ste dodržali čís, e, časový limit. Otázky budeme mať neskôr. A teraz sa dostaneme e, k Madame Modi Ntamwe. E, sme veľmi hrdí, že ste e, medzi nami, pretože sa zaoberáte otázkami problematiky, eh, problematiky afrických eh, žien vo eh, Flámsku. Chcem sa vám poďakovať za vašu účasť a chcem vás požiadať, aby ste podstatným spôsobom prispeli k nášmu programu a máte 10 minút. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela na úvod poďakovať a po výboru pre ľudské práva za pozvanie, aby sme sa mohli porozprávať trochu o situácii e, žien v Demokra- Konskej demokratickej republike. Ja že povedáte, že vystúpi pred vami aktivistka a bojovnička za ženské práva. No a e, deje sa to v Konskej demokratickej republike, porušovanie ľudských práv v krajine, kde som sa narodila a kde stále žije 98% mojej rodiny a každodenne prežívajú tú situáciu, ktorá sa tam deje a je mi dôležité vedieť, v koho mene a prečo hovorím predtým, než vystúpim. To je dôležitá vec. No ďalej, táto otázka je už starou otázkou, tak ako už povedali predrečníci, eh, rečníci, uh, už dlho trvá, trvajú nepokoje v Kongu. 23 rokov uh, už trvajú násilnosti. Je to krajina, ktorá je v chaoti, uh, je krajina už 23 rokov v neustálom chaose a to poznáme my všetci. A ja myslím, že všetci, ktorí ostali v tejto sále, všetci dobre poznajú eh, situáciu. Konžská demokratická republika je postkonfliktná krajina, eh, v ktorej však ženy prežívajú všetky formy a zažívajú všetky formy násilia, priamého, eh, nepriamého zástupca UNHCR práve pomenoval. Ja sa nebudem k tomu vrácať, pretože je dlhý zoznam. No a poznajú všetci. A doktor Mukwege je takým symbolom, ktorý o nich hovorí. No a bol a vystupoval o tom a vyjadroval sa tomu dnúšia. No eh, znám všetky formy násilia Eh, čo sa deje so ženami v eh, Kongu, týka sa to aj susedných krajín, ktoré eh, v niektorých momentoch sú povinné prijať vysťahovaných ľudí, vysídlených ľudí a sú nejakými operátormi v tomto konflikte istým spôsobom. No a vidíme že v mnohých oblastiach sa vrajú oči pred riešením problémom. Región Kasaj je veľmi postihnutý pre nás ženy, ale to má rovnakú uh, dynamiku a má to dopady na celú, krajina, celú krajinu, pretože Kasaj uh, eh, je uh, v podstate rozpadol, ženy, uh, deti, občania museli uísť do susedných regiónov. Uh, a mm, ľudia utekajú až do Angoly, až do Ugandy, kam utekajú ženy a deti a kam až e, musia vysťahovať, e, alebo kam ich, kde musia hľadať svoje e, nové domovy. No a tým sa treba zamýšľať. My sa musíme sústrediť na riešenia. Dokedy musíme citovať chyby z minulosti. Dokedy, kiaľ, koľko to ešte bude trvať, kým to neskončí pre kon- konské ženy. Ja som tiež členkou diaspory, ktorým, ktorým existujú jedné okolo organizácie VILPF, mnohých, e, mnohých ďalších organizácií, e, ktoré e, sa vzájomne informujú, ktoré bojujú za ženské práva, ktoré sa podporujú, venujú sa otázkam bezpečnosti ich krajine. No e... bilancia a to, čo identifikovali ako reálne potreby na to, aby v krajine zavládol mier a čo sa dá robiť, aby sme mohli využiť rôzne nástroje, ktoré umožnia ženám, aby obnovili svoj život a celú krajinu. Poprvé, požiadať, alebo čo je dôležité pre, pre nich, je dôležité, aby členské štáty mohli z, vážiť pridelovanie finančných prostriedkov eh, pri financovaní krajiny. Ehm, a preto, aby vytvoril mier, potrebujeme inkluzívne programy, nástroje eh, zaradením tak mužov aj žien na obnovu mieru. Ďalej treba podporiť eh, predovšetkým snahy žien ktoré pracujú na miery. Nám sa podarilo identifikovať rôzne dynamiky s ženami za mier. Ja, ja myslím, že treba spojiť všetky prostriedky. Na jednej strane tí, ktorí sa venujú, e, aby tí, ktorí obnovujú krajiny, aby mohli pokračovať v práci a tí, ktorý ide o dlhodobý mier, treba, aby dosiahli skutočne prímerie. Ďalej treba požiadať aj členské štáty, ktoré, aby mali odvahu vykonávať reálne dosledovanie a sledovanie situácie o implementácie e, uznesenia 13.25. No, myslím, a pred prijatím akéhokoľvek, novej uzne, uzne, akéhokoľvek nového uznesenia rezolúcie treba zhodnotiť to, čo sa robí dnes, alebo to, čo sa robilo v minulosti, čo malo úspech, čo nemalo úspech. Na úrovni e, vlády Konskej demokratickej republiky treba využiť všetky opatrenia nevyhnutné na skutočnú implementáciu uznesenia a plán OSM, ktorý bol vypracovaný, že vypracovaný bol a treba revidovať v takom zmysle, aby boli zrovnoprávnené ženy s mužami, aby aj, mu, aby aj ženy sa podelili na, tej, eh, na tom hodnotení. Treba bojovať proti šíreniu eh, ľahkých zbraní a, uh, zbraní malého kalibru. Treba dodržiavať rámec zákazu. To nie je nič nové, ako už bolo povedané, ale ohľadom na to, že Kríza sa prehlbuje, myslím, že treba revidovať a dodržiavať ďalej. Treba zamyslieť nad tým, ako reálne zapájať ženy a mladých do politiky konsolidácie mieru, hľadanie mieru a budovania mieru. No, to, čo povedal pán Tiore, to je instrumentalizácia mladých eh, žien, niektorých mužov tiež. A treba nájsť spôsob, ako zapojiť skutočne eh, ženy a mladých eh, do boja za mier, ďalej národný rozpočet. Treba Veď to, čo je pridelené sektorom vzdelávania, zdravotníctva a rozvoja vidieka, pretože sa vyprázdňuje, pretože vidiecké oblasti sa vyprázdňujú, kde odchádzajú do miesta, ako zaistiť stabilitu v detských regiónoch. Treba prideliť eh, jasný národný rozpočet Dôležitá je samozrejme ako vždy otázka monitoringu, rešpektovanie základných princípov demokratickej vlády. No a na záver treba zaistiť skutočnú, reálnu participáciu žien v politických procesoch, volebných procesoch. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Modi, for that. Ďakujem veľmi pekne, pani Modi, za tento vášnivý príspevok. Myslím si, že ste otvorili niekoľko veľmi špecifických otázok ohľadom toho, čo môže Európska únia spraviť viac. A v tomto smere pevne verím, že náš, náš veľvyslanec k tomu potom povie viac. Možno ešte na záver sa, tomu, sa toho dotkneme. V každom prípade teraz má slovo Paul Mkulu ktorý, e, skôr ako mu dáme slovo, ešte ho predstavíme, je to aktivista v oblasti ľudských práv, zároveň je predsedom neziskovej organizácie v Kongu, ktorú môžeme nazvať ako Federácia reportérov a zároveň je e, predseda Medzinárodnej federácie pre ľudské práva. E, vaša rodina ešte stále pobýva v Demokratickej republike Kongo, je významným africkým expertom na otázky volieb a v tomto smere naozaj sa tešíme na váš príspevok. A zároveň, aby sme boli konzistentní voči všetkým, tak budete mať tiež 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, poslankyne Medzárodná federácia FIDH, to je medzárodná aj tá členské, členská organizácia v eh, Demokratickej republike Kongo, vám chcem poďakovať za eh, možnosť vystúpiť a hovoriť o situácii v DRK dnes. Je naozaj veľmi vážna kríza, ktorú dnes zažívame v Demokratickej republike Kongo a tam má veľmi zásadné dopady. Eh, predovšetkým pre civilov. Mm, ženy a deti, viac ako 16 miliónov eh, ľudí je zasiahnutých touto krízou a treba si uvedomiť, že je to do, do veľkej miery dôsledok stratégií, ktoré Jozef Kabila Jozef Kabila presadzoval už viac ako 30 rokov. Legálne by Kabila už mal odstúpiť na konci roka 2016. Ale e, vyrokoval si spolu s mediáciou od katolickej cirkvi politickú dohodu s hlavnou opozičnou stranou. To bola taká dohoda z 31. decembra 2016 tá v podstate vytvorila takú možnosť preto, aby ďalej bol ešte ďalší rok v, mod, pri moci. Ehm, no, v novembri ehm, volebná komisia, ktorá bude do veľkej miery kontrolovaná režimom, tak tá vytvorila nový keby harmonogram volieb, ktorá by vlastne naplánovala um, ktorá by naplánovala voľby až na rok 2018, ale niektoré logistické a finančné obmedzenia ktoré máme v tomto časom harmonograme, by boli vlastne novou zámienkou preto, aby mohli byť sfalšované výsledky volieb a aby mohli byť ďalej odložené výsledky volieb. Pán Kabila um, nepreukázal úmysel odstúpiť a to takisto posilňuje celkový dojem alebo pocit, že ten volebný proces bude naďalej kontrolovaný vlastne Kabilom a jeho, uh, jeho táborom Nedávno eh, prebehla aj tlačová konferencia, na ktorej eh, jednotlivé orgány nedali absolútne žiaden pozitívny signál ohľadom toho, že by eh, sa otvoril demokratický priestor, ktorý je základným predpokladom preto, aby tieto voľby mohli byť považované za dôveryhodné. Viaceré základné právomoci a práva boli opakovane napadané. Viac ako 200 ľudí zomrelo pri mierových e, demonstráciách, najmä ako dôsledky vlastne opresí a útokov bezpečnostných zložiek. Občianské hnutia a pokojní demonstrujúci boli nelegálne zatýkaní a zároveň boli udržiavaní alebo teda uchovávaní na tajných miestach bez prístupu právnikov a ich rodín. E, veľa novinárov bolo vlastne zbytočne alebo teda bez dôvodu uväznených a e, takéto vlastne kroky sa nevyhli nikomu. Observatórium pre e, obhajobu ľudských práv zaznamenalo, že je tu taká polosystematická tendencia vlastne vykonávať e, zatýkania a kriminalizáciu e, zo strany kongovských orgánov 25. februára pochody, ktoré organizovalo laické, laické združenie pre koordináciu, boli zakázané a Lozie Mugabe Triganda, ktorý je aktivista v oblasti ľudských práv, bol zabitý vlastne strelou zblízka policajným dôstojníkom. Pán Kambala bol bo, okrem neho bol zabitý aj náboženský vodca v jeho, v jeho mm, farnosti. Mnohí ďalší ehm, sú prenasledovaní a to práve na základe úplne vymyslených, falošných ehm, obvinení. by som spomenul niekoľko prípadov, ehm, tieto odzrkadľujú vlastne neustále potláčanie e, kongolských bojovníkov za ľudské práva a odzrkadľujú takú širokú stratégiu umlčať kritické hlasy na strane eh, kongolskej vlády konžskej vlády. Posledná demonstrácia sa uskutočnila 21. januára, 25. februára a <clears throat> došlo tu k mnohým ďalším porušeniam práva zo strany ozbrojených zložiek, armády a policajných orgánov dochádza k strelbe reálnych projektilov, ale aj gumených projektilov, ako je používaniu, používaniu slzného plynu proti občanom na uliciach, dokonca v katolických kostoloch, ale aj v nemocniciach, kde vlastne boli e, deti obeťami, alebo kde deti vlastne boli vystavené útokom slzného plynu, boli ľudia zatýkaní, väznení nezákonne, 18 e, ľudí bolo zabitých, stovky e, boli nezákonne zatknutý od roku 2016 ten stupeň násilia v rukách ozbrojených zločineckých skupín, miestnych paramilitaristických organizácií a ozbrojených zložiek sa zásadne zvýšil v mnohých častiach Demokratickej republiky Kongo. Mnoho z týchto krokov je tolerovaných zo strany kongolských orgánov. Um, keďže tu vlastne vzniká taká, ako keby také prostredie chaosu. Dá sa povedať, že vlastne e, konžské ozbrojené zložky sú najväčšími páchateľmi ozbrojeného násilia v Kongu. Medzičasom by som ešte rád hovoril e, o veľmi zložitej situácii, na ktorú narážame v regióne Kasaj. Od polovice roka 2016 provincie Kasaj zaznamenali bezprecedentné um, bezprecedentné, e, bezprecedentný nástup e, takéhoto násilia. Zaznamenali sme vlastne svedecké výpovede ľudí, ktorí utekali pred rôznymi masakrami a videli sme tu aj zločiny e, proti ľudskosti, ku ktorým dochádzalo v regióne Kasaj. Tieto vraždy ostávajú nepotrestané a to len zase znova znova vyvoláva ďalšie násilie, nestabilitu v krajine voľby z roku 2018, na, na 2018 boli vlastne odložené a to odôvodnil predseda Senátu. A, a minulý február pán Nanga oznámil, že násilie môže mať negatý dopad aj na časový harmonogram volieb a tieto dôvody sú vlastne využívané voľbami preto, aby ďalej odkladali voľby. Takže čo sa týka odporúčaní, Európska únia má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohráva, aby zastavila vlastne, alebo aby zamedzila tým najhorším možným scenárom, ku ktorým by mohlo dôjsť. Ďalej, čo sa týka možnej organizácie volieb, tak v tomto musíme spraviť naozaj všetko, čo je v našich silách, preto aby sme tu mali zmiešanú skupinu, skupinu medzinárodných expertov, vrátanie zástupcov Európskej únie, tak aby, aby táto skupina mohla prísť čo najskôr a zároveň aby mohli vystúpiť a vyjadriť sa aj k rozvoju a vývoju v oblasti volebného procesu a aby sa k tomuto vedeli vyjadriť títo experti, by mali mať možnosť zaujať verejné pozície a vlastne vyjadriť sa aj ku každej fáze volebného procesu. Rovnako potrebujeme organizovať aj návštevy a stretnutie na vysokej úrovni s predstaviteľmi kongolských orgánov, zo, kongolských orgánov zo strany Senátu, opozície, zástupcov občianskej spoločnosti a vlastne pomenovať strategické body v, v celom eh, volebnom procese Ďalej, čo sa týka rešpektu pre ľudské práva a občianskej spoločnosti, v tomto smere musíme verejne odsúdiť tie závažné zločiny, ku ktorým došlo v Demokratickej republike Kongo, najmä čo sa týka um, potlačenia demonstrácií. Mm, okrem toho potrebujeme kongolským orgánom znova zdôrazniť, že niektoré tieto zločiny môžu byť aj zločinami, zločinmi proti ľudskosti a musíme ich vyzvať, aby začali eh, transparentné vyšetrovanie ktorá umožní, že tí, ktorí zodpovední, budú aj účinne, e, účinne vyšetrení a postavení pred súd. Zároveň potrebujeme veľmi silne odsúdiť aj akékoľvek ďalšie e, zločiny proti demokracii, ktoré sa dopustili akékoľvek iné oficiálne štruktúry štátu. Musíme samozrejme ukončiť aj všetky ďalšie formy násilia, zneužívania, Ehm, a potlačenia práva. Potrebujeme vyzvať konžské orgány, aby obme- odstránili obmedzenia na slobodu stretávania, zhromažďovania sa. Potrebujeme zároveň aj odsúdiť nedostatok eh, vôle na strane konžských orgánov, aby tolerovali takúto bestresnosť, ktorá sa tu šíri. Ehm, no a samozrejme, že sa týka ešte všeobecného prístupu, ktorý navzájom kombinuje dva prvky, ktoré sme už spomenuli, tak v tomto smere potrebujeme využiť konzultačnú procedúru, ktorú predpokladá článok 96 dohody z Kotonu. Potrebujeme, aby táto bola posilnená, tak aby sme dokázali účinne prekonať krízu. Žiadame Európsku úniu, aby využila dohodu z Kotonu preto, aby sme dokázali zvýšiť tlak a zároveň, aby sme mohli vyvinúť aj niektoré nátlakové opatrenia, ako sú napríklad e, individuálne sankcie. A samozrejme potrebujeme v tomto smere aj podporu na to, aby sme pomohli e, konžským orgánom v ich činnosti. Takže tento text bude následne e, sprístupnený vám všetkým a sme samozrejme otvorení voči akýmkoľvek otázkam alebo ďalším otázkam pre doplnenie. Ďakujem pekne, pán Mokolu, za vaše vyjadrenie. Chcem vám poďakovať. E, určite sa k tomu ešte vrátime, aby tu bola možnosť pre odpovede. Dovolte mi teraz spýtať sa vašu excelenciu, e, pána veľvyslanca, teda náš veľvyslanec e, v Demokratickej republike Kongo, či by ste s nami mohli zdieľať vaše názory a pohľady na túto tému. Poprosím vás v rámci nejakých 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bolo mi povedané, že mám 3 minúty, dali ste mi ďalšie dve navyše. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi to pokryť teda v 5 bodoch v 5 minútach. Stručne mi dovolte iba pripomenúť, že aká je história DRK. Teraz sme sa dostali k takému singulárnemu bodu, pretože je tu vlastne možnosť eh, poprvýkrát v dejinách krajiny zabezpečiť eh, mierový pokojný prechod a treba to naozaj dostatočne zdôrazniť. Máme tu teraz časový harmonogram eh, volieb, ktorý, ktoré sú naplánované na tento september. A máme tu aj čas, celkový časový harmonogram, ktorý by mal byť dostatočne zabezpečený a dodržiavaný, ale zostávajú tu niektoré otázky, Niektoré ťažkosti, ktoré sa týkajú ľudských práv, boli spomenuté. Um, takisto sú aj nejaké ďalšie legislatívne e, návrhy, ktoré sa momentálne pripravujú na schválenie, ale máme tu aj neformálny dialog s Národným parlamentným zhromaždením a vládou. A čo sa týka implementácie um, dohody z, z Estra, tak sme v pravidelnom kontakte s s vládou, aj zástupcami väčšiny v parlamente, rovnako aj s ostatnými zapojenými stranami, zástupcami občianskej spoločnosti a podobne a snažíme sa tento dialog vlastne udržiavať za podpory a prítomnosti ostatných kolegov amerických, kanadských, švajčiarských kolegov, ktoré tam sú, ale takisto aj naši africkí kolegovia, zástupcovia Africkej únie napríklad, ktorá v tomto smere zohráva, zohráva dôležitú úlohu. Um, dovolte mi ešte pripomenúť znova, že v súlade so záverami najnovšieho oznámenia Rady, ktoré sa datuje do roku 2017, tak e, my podporujeme e, tieto voľby. Inými slovami, e, vlastne to súvisí priamo s tou finančnou voľbou, ponukou, ktorú sme dali. Táto téma ešte nebola dotiahnutá do konca. Vláda, Senát nám povedali, že oni sami chcú financovať tieto voľby ak by sa ukázalo, že tak tomu nebude, tak v takom prípade budeme pripravení podporiť tieto voľby. Tie peniaze sú k dispozícii, aby mohli byť vynaložené, určené a myslím si, že nedostatok financovania by nemal byť dôvod preto, aby tento časový harmonogram pre voľby nebol dodržaný. E, celý rad ďalších otázok bol spomenutých dnes ráno. Predovšetkým je to otázka naša, našich podpory naše podpory konkrétnych aktivít. V tomto smere naozaj musíme rozmýšľať o, na, o, pri, o účasti mužov a žien ktorí sú súčasťou našich pozorovateľských misií. Je dôležité, aby tam boli špecifické rezervované miesta pre ženy, tak aby čo najväčší počet žien mohol byť e, zaregistrovaný, aby sa mohli zaregistrovať. A myslím si, že ako náhle bude pripravený volebný zoznam, musíme opäť e, sa uistiť, z e, akej miery tieto princípy boli dodržané. No a minulý týždeň e, som bol v kontakte s prezidentom, ktorý nás uistil, že pozorovanie zo strany občanov môže prebehnúť tiež. To je tiež podľa mňa veľmi dôležité, pretože to zabezpečí to, že tieto voľby budú mať dôveryhodnosť a zároveň to zabezpečí aj to, že ženy budú môcť slobodne ísť e, na volebné, do volebných miestností. To robíme samozrejme aj s našimi medzinárodnými partnermi v teréne a takisto aj s Africkou úniou a SADEKom. E, samotný fakt, že SADEK minulý týždeň otvoril kanceláriu v Kinčase, tak to je podľa mňa naozaj dobrý signál a to nám umožní zintenzívniť našu spoluprácu so SADEKom. Oni v konečnom dôsledku majú naozaj pomerne veľa skúseností s takýmto typom aktivít. Skupina medzinárodných expertov, ktorá práve videla posilnenie svojho mandátu prostredníctvom uznesenia Bezpečnostnej rady, eh, tak to je ďalší faktor. Eh, v tomto smere sme pripravení a naozaj stojíme po hotovosti, Africká únia je tam, SADEK je tam, no a sme pripravení vytvoriť tieto skupiny a nasadiť ich v praxi. Zatiaľ sme ešte nedostali konečnú odpoveď od e, orgánov DRK, ale sme pripravení to spraviť. Naši experti v teréne už teraz pracujú s kolegami, ktorí tam sú, tak aby sme zabezpečili, že toto hlasovanie je tak dôveryhodné, ako aj um, transparentné. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Ďakujem za vaše perfektné načasovanie odpovede. Um, chcem sa spýtať, či ešte máme nejaké ďalšie vyjadrenie, či niekto chce položiť aj otázky. Joachim Celer je tu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, Kongo sa neuspokojuje. Nie je kľudné. Veľkú rolu zohrávajú hospodárske záujmy, konkrétne napríklad čerpanie bohatých nerastov. na nás sa šíria také správy, ktoré podporili ešte Paradise Papers, že je to dôvodom dôvodu, že prezident sa chce držať e, pri moci svojho času štátne báne predal švajčiarskému koncernu. No a takýmto spôsobom sa dostal ku e, ilegálnym finančným transakciám. Takže v diskusii, vo verejnej diskusii v Kongu to zohráva e, dôležitú rolu už 20 rokov. Tam máme mierové jednotky USN, teraz máme konkrétne MONUSCO, je to viac ako 16 tisíc vojakov a policajtov. Ja som sa teda na to pozrel, pozrel z 50 eh, krajín sa rekrutujú policajti a armádne zložky. Čiže otázka znie, aká mocná, aká silná je táto misia, pretože zjavne konflikty a tie spory a vraždy v určitých regiónoch a hlavne na východe v ostatných mesiacoch sa ešte zintenzívna pre skutočnosti, že OSN je tak ohromne zastúpené. Takže ja si myslím, že netreba uvažovať o nových organizačných formách, pretože ja si viem predstaviť, že teda, keby to mali byť aj skúsení ľudia zo 60 krajín, už ich koordinovať nebude celkom jednoduché na tvári miesta. A tretia vec, ako možno zvonka E, posilniť, ako sa dá posilniť e, e, rolu občianskej spoločnosti, pretože bez tejto úlohy sa zvonka nevyriešia problémy, pretože aj v tých oblastiach sú také konflikty, ako napríklad v, v Nigérii, takže tento konflikt sa môže prejaviť aj v rôznych regiónoch eh, Konga. Napríklad, že teda ten eh, dobytok chovatelia eh, vyháňajú. Čiže ako sa možno postaviť tomu konfliktu, keďže štátne orgány nie sú schopné vyriešiť tieto konflikty. Ďakujem. Ďakujeme pekne kolegovi Zellerovi. Ja by som mal otázky na každého z vás a poprosím vás, aby ste reagovali eh, dve a pol minúty, teda každý z vás, aby sme splnili časový limit. Pán Teojo, asi veľmi pozorne načúvate. Ja sa vás chcem spýtať na plán Monusku eh, zabezpečiť to, aby volebná eh, kampaň bola bezpečná pre opozíciu ako chcete nasadiť ľudí v tých oblastiach, aby sa chránili ľudia v prípade, že e, budú demonstrovať ďalej? Pán Mokulu, aké sú realistické opatrenia pre medzinárodné zainteresované strany vo vzťahu k obnoveniu dôvery a na zníženie napätia e, obyvateľstva a pani Tambe? Čo si myslíte? Čo môže urobiť osobitný poradca prezidenta Kabila, aby zabezpečil e, predchádzanie sexuálnemu násiliu. Začneme, hádam, teda začneme pani, pani Revasi a potom e, požiadame pána Mukulu a potom e, pána Tioji. Ďakujem pekne. Ja ďakujem veľmi pekne e, veľvyslancovi EU pani Tambe e, spýta, prečo Európska únia pomáha občianskej spoločnosti, žiada, aby pomáhala občianskej spoločnosti pomáhala ženám, ktoré bojujú za držiavanie ľudských práv. Pomáhala utečencom. Môžete nám povedať niečo viac o pomoci EÚ. Po druhé, sú tu sankcie. Môžeme predložiť sankcie. No a tretia vec, Hovorilo sa o zbraniach. Môžeme mať aj väčšiu vystupovateľnosť napríklad do krajín Európskej únie, ktoré poskytujú a zásobujú zbranie rôzne frakcie. A ešte otázka ku kobaltu. Pán Zeller o tom hovoril. Konská demokratická republika, ste skutočne neuveriteľná krajina. Dve tretiny kobaltu pochádzajú z Konskej demokratickej republiky okolo toho sú tam ešte podniky, využívajú tu podniky, po, po, používajú sa v, internet, v telefónoch, v elektromobiloch, takže no, dalo by sa na úrovni Európskej únie nejaká zasiahnuť kvôli vystopovateľnosti zbraní, zbraní z krajín, ktoré porušujú ľudské práva nákupom to bol Tuskonskej demokratickej republiky. Dobre. Ešte zodpovedať na konci pán Mokulu. Ja vám dávam iba dve minúty. Ďakujem pekne. No ako posilniť občianskú spoločnosť v Konskej demokratickej republiky, v republike vy ste to naznačili, treba tvoriť podmienky, práce, ktoré obnovia dôveru medzi spoločenstvami zvaniť vytváraniu spoločných konfliktov na východe krajiny. No a z môjho jedno odporúčania treba maximálne limitovať prostriedky pridelované Konskej demokratickej republike vo vláde. Treba sa obrátiť a poskytovať prostriedky priamo obyvateľstvu a občianskej spoločnosti. Podrite dokumentáciu ľudských práv v kontexte volieb, regiónoch, ktoré, ktorých panuje násilie a ďalej žiadame. Treba zoznam reštriktívnych eh, eh, opatrení, no, treba, ak orgány nepríjmu opatrenia na dodržiavanie ľudských eh, práv, vrátanie slobody prejavu, slobody združovania a zhromažďovania. Takže to je moja odpoveď ohľadne ďalších eh, porúčení pre EU. Ďakujem pekne. Pani Netambue, ďakujem pekne. Otázka beztrestnosti, to je nulová tolerantnosť, treba eh, zajistiť spravodlivosť Ehm, pretože tí, ktorí ehm, činy rozkaz, napríklad v armáde, ale to je, ale percento sú tu veci, ehm, ktoré majú iný charakter, sú vzdialené od, od obeti, kde e, ten objem vyšovania ľudských práv, násilných činov, je skutočne obrovský a tam potrebujeme, aby fungovala spravodlivosť e, priamo na mieste. Ale ako to zaistiť e, v krajine, ktorá nedostatočne financuje e, systém spravodlivosti. No a to musí byť jeden z nástrojov, ktorý umožní sankcie alebo nejaké tresty treba, aby páchatelia boli identifikovaní a odsúdení, pretože to potrebujú obete, aby páchatelia boli odsúdení a nie, aby chodili po uliciach po ich boku. No a čo sa týka posilnenia občianskej spoločnosti, tak myslím, že to treba, aby sme to robili tak ako tu, treba posilniť občianskú spoločnosť, eh, Európsku, ktoré sú partnermi africké občianske spoločnosti. A to musíme urobiť, pretože my máme nástroje na prebudenie občianskej spoločnosti eh, na mieste. Ďakujem pekne. Pán Terie, dostanete zase dve minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, ale veľmi stručne. Rusko, áno. Vy ste povedali, že Rusko má dôležitú úlohu v súvislosti s voľbami, logistikou samozrejme. My bolo by, takže myslím, že Rusko čo robiť v takéto krajine, ktorá má obrovské bezpečnostné problémy, takže je tu práca, ktorú treba urobiť v spolupráci eh, s krajinami. A je tu problém koordinácie, vyvíjame snahy, bezpečnosti rozhoduje členské štáty, delujú definitívny mandát menosku, no a treba stále prehodnocovať situáciu a zvádiť dôsledky na napätie a situáciu v krajiny. Ale treba pripomenúť, že je tu stále hrozba napätia a násilnosti v súvislosti s voľbami. Takže je tu stále potenciál prebudenia miestnej rivality, takže ja si nemyslím, že Monusko v súčasnom zložení je riešením priamo na mieste, ale myslím, že možné niečo urobiť spolupracovať. To teraz robíme na európskej úrovni. Čo sa týka občianskej spoločnosti, v priebehu posledných troch rokoch dobré, na nové občianskej spoločnosti, eh, vidíme, že vetere bojujú za svoju slobodu a to je pozitívne, treba ísť týmto smerom a treba upozorňovať občianskú spoločnosť na všetky nástroje a spôsoby, ktoré majú k dispozícii. Treba, aby nadnárodné podniky prijali svoju zodpovednosť. Sankcie boli užitočné, ale treba ísť ďalej. My sme to kontrolovali. My sme kontrolovali distribučnú sieť, eh, systém dodávok. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Eh, spojenie sa Konskej demokratickej republiky. A teraz eh, stručné závery Ďakujem tlmočníkom, že ma nevypínajú, ale e, ešte jedna minúta. Chcem sa veľmi poďakovať všetkým našim rečníkom, ktorí prišli medzi nás a ktorí hovorili o tej problematike, ktorá predstavuje veľmi dôležité otázky, keďže nám ide o ľudské práva, dobré hodnoty, demokraciu a chceme pozitívny e, progres v Kongu tvárov tvár blížiacim sa prezidentským e, voľbám. Ďakujem pekne a skončím ešte príspevkom excelencie pána veľvyslanca. Tým by sme skončili naše dnešné zasadanie. Nech sa páči, pán veľvyslanec, máte slovo. Áno, budem hovoriť naozaj iba minútu. Chcem povedať, aká veľmi dôležitá bola rola Manovsko v Kásaj. A treba povedať, že sa naozaj privodili rozdiely. Pokiaľ je občianskú spoločnosť, musí byť jasné. Ja, prepačte. A mám hovoriť po anglicky? Dobre, tak pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, chcem povedať, že máme veľmi dôležité programy, sme veľmi aktívni, je to o vytváraní kapacít, takisto o podpore ľudskoprávnych aktivistov. My sme jedným z najdôležitejších hráčov a posilňujeme naše aktivity. Ako som už predtým povedal, máme e, pozorovacie e, misie a snažíme sa uľahčiť fungovanie občianských spoločností a po tretie, pokiaľ ide kobalt a iné e, témy s tým spojené. Áno, máme legislatívu, ktorá funguje, o ktorej hlasoval Európsky parlament a spolupracujeme so všetkými zainteresovanými stranami, aby sa to premietlo do reality. Je to niečo, čo sa nemôže odohrať v priebehu niekoľkých mesiacov. Je to súčasť dlhodobej politiky. Spolupracujeme s priemyslom. Nebude to ľahké e, mnohé európske spoločnosti sú váhavé, aby tam išli, ale táto legislatíva im e, umožní investovať do činnosti alebo operácií, ktoré sa zhodujú s ľudskými právami, teda s príslušnými povinnosťami. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým a obrovská vďaka z hĺbky môjho srdca tlmočníckému e, týmu. Veľmi sa venujete svojej činnosti ďaleko za rámec svojich povinností. Dovidenia.